nominácie považované za platné. Lehoty na pozmeňovacie návrhy k návrhu rozpočtového plánu na rok 2015 sú nasledovné. Pre výbory a takisto pre poslancov s počtom minimálnym 40 e, poslancov je lehota štvrtok 4. septembra 2014 o 12. Takže politické skupiny alebo individuálni poslanci, minimálny počet 40, v štvrtok 4. septembra o 12. 11. septembra v štvrtok o 12. pre politické skupiny. Príslušné výbory predložili texty podľa článku 231 rokovacieho poriadku. Tieto